Milé kolegyne a kolegovia, Zdá sa, že sa stalo praxou dodržiavať akademickú štvrťhodinku. Sme týždeň pred dovolenkami, tak ako vidíte, naše rady rednú. Srdečne vítam nového šéfa, eh, respektíve ministra spravodlivosti a verejného poriadku, pána Lukasa Luku. Úvodom niekoľko technických bodov v našom rokovaní. Najprv k samotnému programu. Je tam celý rád oprav, ktoré vám musím oznámiť. Poprvé, Právne spory budú spadať pod eh, bod 10, šestku škrtneme, tým sa nebudeme tento týždeň zaoberať. Osmičkou, deviatkou sa budeme zaoberať zajtra, pretože tu nemáme spravodajcu, teda dnes. Dnes budeme po, po 4.30 prejednávať sedmičku pána Berlingvera. Potom zajtra Zajtra o tretej popoludni bude vypočutie v otázke imunitných záležitostí a zajtra po hlasovaniach pod bodom rozličné budeme diskutovať na tému patent. Je to opäť otvorená otázka. No a potom sa nebudeme zaoberať mnohými bodmi 26-27 kolegu Garganiho, takže technicky sa tým nemôžeme a potom je správa kolegu Baldazára, ten sa tiež z technických dôvodov odročím. Máte, prosím vás, poznámky? Zdá sa, že to tak nie je, takže bod 2, to sú oznámenia predsedajúceho, takže zajtra, prosím, v súvislosti s hlasovaním, pripomínam, aby ste si doniesli hlasovacie kartičky. Potom tu máme schválenie zápisnice zo schôdze 30. 31. maja, žiadne námietky. A teraz dávam slovo pánovi Lukovi. Vítam vás vo výbore NV. Ďakujem. Kýre prevedre, sa si ďakujem. ďakujem za možnosť, ktorú mi dávate, aby som vysvetlil najdôležitejšie témy, o ktorých sa bude rokovať počas cyperského predsedníctva. Boli by sme radi, keby sme mali možnosť nadviazať na úspešné dánske predsedníctvo. Poprvýkrát je cyperské predsedníctvo na rade. Má to veľký význam pre nás. Je to výzva výzva v tom zmysle, že musíme zohľadňovať svetovú hospodárskú situáciu, ako aj politickú nestabilitu v Severnej Afrike cyperské predsedníctvo rady urobí všetko v prospech efektívnejšej, účinnejšej Európy, ktorá bude lepšia pre vlastné obyvateľstvo, ako aj pre susedstvo. Týka sa to hlavne oblasti slobody, práva a spravodlivosti. Veľký význam má to, že sa má čo najskôr zrealizovať štokholmský program. Okrem toho bude dôležité uskutočniť administratívne opatrenia, aby sme mohli uskutočniť jednotlivé akcie vyplývajúce z tohto programu. Cyperské predsedníctvo rady vyhlásilo, že bude úzko spolupracovať s Európskym parlamentom. Osobitne chceme zdôrazniť, že cyperské predsedníctvo uznáva veľkú úlohu Európskeho parlamentu, ako aj význam spolupráce medzi obidvomi týmito orgánmi. Je to rozhodujúce pre úspech každého predsedníctva rady. V spolupráci s výborom Júry sa ukázali ako veľmi pozitívne formy spolupráce v oblasti spolupráce, v občiansko-právnych záležitostiach by sme radi nadviazali na výsledky dánskeho predsedníctva. Veríme, že uzavrieme rokovania ktoré sa začali v oblasti Bruseli 1. Je to základ pre právnu spoluprácu v občianskom práve. Tu sa totiž vytvára platforma na uznávanie právnych výrokov v obchodných a občianských záležitostiach bude potrebné odstrániť prekážky pri realizácii súdnych rozsudkov. Vychádzajúc z konštruktívnych neoficiálnych kontaktov, ktoré už existovali v priebehu rokovaní, zdá sa, že sa dosiahol konzensus a s veľkou pravdepodobnosťou v prvom čítaní dôjde ku konzensu spravíme všetko, čo je v našich silách, aby sme to zrealizovali prioritu má e, tiež Európsky pokyn na zmrazovanie kont, účtov. Ide tu o to, aby sme mohli zablokovať finančné prostriedky, ktoré majú cezhraničný tok. Je dôležité, aby sme mali realizačné opatrenie na európskej úrovni. Novým predsedníctvom chceme dosiahnuť doplnenie tradičných právnych nástrojov, ktoré zachádzajú za bežný rámec, ako to je v Bruseli 1. Momentálne ťažko povedať, do akej miery preskúmanie sa počas predsedníctva ukončí. Týka sa to veľmi komplikovaných tém. Na jednej strane je to cez, sú to cezhraničné vykonávacie opatrenia, o ktorých sa diskutuje. Momentálne sa rozhovory nachádzajú v počiatočnej fáze. Cyperské predsedníctvo by eh, chcelo pokračovať v rokovaniach a chce predložiť obsiahlý návrh, aby sa vykonávacie opatrenia mohli uľahčiť teda aby sa dali zablokovať účty, ktoré majú cezhraničnú platnosť. Je dôležité, aby sa práva zúčastnených strán zachovali podobne ako práva tretích, ktorých sa týkajú tieto postupy. Cieľom predsedníctva je prispieť ku posilneniu práv vlastníctva občanov. Chceme ďalej pracovať na dvoch návrhoch nariadenia, pokiaľ ide o jurisdikciu, aplikovateľné právo, uznávanie a vykonávanie rozsudkov. Ďalej, pokiaľ ide o manželov a zapísaných partnerov pre Cyperské predsedníctvo to bude priorita. Úzko chceme spolupracovať. Prijatie obidvoch návrhov by v skutku uľahčilo každodenný život občanov. Sme si vedomi toho, že parlament nás bude pri tomto cieli podporovať pri týchto témach, budeme organizovať 9. októbri v Nikozii konferenciu, teda bude sa konať za nášho predsedníctva. Predsedníctvom bude uznávať ochranné opatrenia v občianských záležitostiach. Je to veľmi dôležité pre občanov, pretože takto sa ukončí, vytvorí právny rámec a cezhraničné uznávanie ochranných opatrení v prospech tých, ktorých sa to týka. Je treba vyriešiť mnohé technické otázky, napríklad presný vzťah medzi navrhovaným nariadením a medzi aký komunitér, hlavne Bruselom 2 a pokiaľ ide o praktické uznanie tohto postupu. Cyperské predsedníctvo uznáva význam tohto návrhu a snaží sa o, o to, aby sa v rade ukončili rokovania. Máme ešte návrh nariadenia, s ktorým sa začalo už za polského predsedníctva. Pokračovalo sa v ňom počas dánskeho predsedníctva. U 8. júna sa o tom hovorilo ďalej a prijalo sa rozhodnutie, že na základe prílohy 1, teda všade tam, kde sú najdôležitejšie ustanovenia, O tom sa bude diskutovať v pracovnej skupine rady. Čiže to je niečo, čo síce nepatrí k našim hlavným témam, ale je našou snahou zapodievať sa tým ďalej. Mali sme už rôz, rôzne diskusie v pracovnej skupine. Viete, že je to téma, ktorá má mimoriadne veľký význam, ktorá má veľké právne dôsledky. Je to pre nás záväzok, záväzok cyperského predsedníctva, aby všetci mali dostatočne veľa času, aby vedeli prezentovať svoje stanoviska. Každý musí mať možnosť prezentovať svoj názor na tieto témy. Tento návrh sa E, je teda v prílohe 1 a musíme sa tým zaoberať v dostatočnom časovom priestore. Veríme, že na základe správy Európskeho parlamentu sa naša práca uľahčuje, budeme konštruktívne pracovať. A teraz k finančnému rámcu 2012-2013 teda pokiaľ ide o program justícia, chcem povedať, že rade sa podarilo aspoň čiastočne dohodnúť sa na spoločnom prístupe a teraz bude dôležité, aby sa pokročilo v horizontálnych rokovaniach, vychádzajúc z neoficiálnych kontaktov so spravodajcami v Líbe a Júli zdá sa, že sa dosiahol konsenzus medzi parlamentom a radou v mnohých otázkach. Konkrétne napríklad uznesenie zo 14. marca sa stalo základom činnosti to je veľmi dôležité a je to jeden z najdôležitejších cieľov tohto programu. Takisto ďalšie vzdelávanie sudcov je dôležitou témou, pretože iba takto sa vytvorí spoločný duch v súdnictve Európskej únie. Bolo by to treba ešte ďalej rozšíriť Nemalo by sa to týkať iba sudcov, ale aj prokurátorov. No pokiaľ ide o financovanie, komisia by mala zhodnotiť na základe kritérií ďalej preskúmanie európskeho dodatočného užitia, ktoré znamená jednotlivé programy. Indikátory sa dodatočne vysvetlili a teraz máme dobrú platformu pre ďalšiu evaluáciu týchto programov. Vychádzajúc z týchto zádaní, cyperské predsedníctvo rady bude rokovať s Európskym parlamentom. Cieľom je dosiahnuť konzensus v prvom čítaní koncom roka. A záverom ešte jedna vec elektronická justícia, respektíve právo na internete. Táto e-justícia je podľa nás veľmi dôležitá, pretože vytvárame, chceme vytvoriť jednoduchý prístup, želáme si jednotné kontaktné miesto tejto elektronickej justície príslušný návrh komisie by sa mal prijať v druhej polovice roka. Vítame túto iniciatívu cyperské predsedníctvo vzhľadom na zlepšenie prístupu k mimosúdnemu vyjednávaniu. My chceme zabezpečiť prístup pre všetkých cyperské predsedníctvo rady chce konštruktívne spolupracovať s parlamentom, aby dosiahol spoločné ciele, pokiaľ ide o prehlbenie priestoru pre spravodlivosť a právo. Som k dispozícii, pokiaľ máte otázky. Ďakujeme pekne kolegovia a kolegyne, iste majú už otázky. Tadeusz Sievka, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán minister. Ospravedlňujem sa, že som prišiel neskôr, meškalo totiž lietadlo. Pýtam sa možno na niečo, na čo ste už dali odpoveď vo vašom prejave ide o Brusel 1, teda o toto nariadenie, ako iste viete, v tejto oblasti úzko spolupracujeme. Sme spolupracovali s dánskym predsedníctvom, takisto sme spolupracovali s poľským predsedníctvom. Ale čo sme zatiaľ ešte nedosiahli, to je ten definitívny cieľ, teda dohoda v prvom čítaní. Z toho dôvodu by som sa rád dozvedel, ako vyzerá harmonogram v rade. Celý čas totiž veríme, že túto správu dokážeme prijať ešte na jeseň. Mohli by ste nám to krátko načrtnúť? Ďakujem pekne, kolega Bellingwer. Pán minister, a ja sa chcem poďakovať za to, že ste medzi nami a za vašu prezentáciu. No vrátim sa k významu Bruselu 1. Tešíme sa, že sme zaznamenali prvé výsledky. Dôležité je tiež, že sa zaoberáme obeťami. No, cesta práva predaja bude ísť ešte dlhou cestou ešte je celá záležitosť v plienkach, ale má veľký význam. Takže by som eh, rád povedal o jednej veci, pán minister. Dnes ide o iniciatívu Európskeho parlamentu Hm, pokiaľ ide teda o administratívnu štruktúru Európskej únie. Chceli by sme upozorniť na to, aké je to dôležité, aby sme zreformovali túto časť, ale zatiaľ, sme, zatiaľ komisia nebola veľmi aktívna v tomto ohľade. A potom ešte jeden bod. Z mojej strany vždy mi to ležalo na srdci. To je vzdelávanie všetkých povolaní, ktoré súvisia s právom. Sedemročný program, program Justícia. Stanovuje, no už ako by som to formuloval, Doteraz sme prijali iba jedno uznesenie, teda konkrétne v našom Európskom parlamente. Aby som vás chcel poprosiť, aby ste sa chopili tejto témy, čiže akási, vytvorenie akejsi európskej právnej kultúry. Ďakujem, ďakujem pekne. Ja mám otázku, ktorá sa týka európskeho práva, takzvaný CISEL, Máme tu istý harmonogram, teda všetkých e, štyroch zúčastnených, teda výboru IMKO, nášho výboru do konca tohto roku a začiatku budúceho roku by sme chceli vyriešiť problematiku tak, aby sme boli schopní e, navrhnúť konkrétnu správu a boli by sme radi, keby sme na začiatku írskeho predsedníctva s radou rokovať o prvej dohode. To znamená, teda nehovorím, že automaticky k tomu dôjde, ale bolo by dobre, keby sme mali možnosť o tom hovoriť, čo by predpokladalo, že za cyperského predsedníctva by sa naozaj obsahovo práca pohla. Z mojej strany by teda bola naliehavá prozba, aby obaja spravodajcovia, myslím, že vidí to aj pán Berlingvera, aby sa teda práca zintenzívnila, aby sa vytvorilo, aby sa e, veľa pracovalo v pracovných skupinách, aby sa vysvetlilo, v akých oblastiach sa dokážeme dohodnúť, aby sme mali také zadanie, ktoré by sa týkalo rozhovorov na prijatie dohody už, už počas írskeho predsedníctva kolega Berlinger povedal, že to je teda dlhodobý projekt a nevyrieši sa, sa tým, že e, sa to všetko bude naťahovať. Teda naša prozba predsedníctvu rady, aby sa zintenzívnila práca na tomto projekte. Ďakujem. Momentálne nemáme ďalšie otázky, takže pán minister, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o Brusel 1, ja som o tom už hovoril. V júni na Rade ministrov sme dosiahli politický konzensus, pokiaľ ide naj, o najdôležitejšie súčasti, teda pokiaľ ide o zdôvodnenia a prílohu, ešte treba vysvetliť, ako sa majú vyformulovať jednotlivé ustanovenia. To sa ešte v pracovnej skupine vysvetlí a takisto sa ešte prejdú zdôvodnenia. 12. a 23. júna rokovala pracovná skupina, ale zatiaľ nedošlo k dohode v tých jednotlivých otázkach. Predsedníctvo, cyperské predsedníctvo by eh, bolo rado, keby ukončilo rokovanie o týchto otázkach. 6. júla 2012 eh, zasadala pracovná skupina. Výsledok sa potom predloží stálym zástupcom a rade na potvrdenie. Túto tému budeme sledovať ďalej a veríme, že budeme môcť túto otázku podľa možností rýchlo uzavrieť. Teraz vzdelávanie sudcov. K tejto téme chcem povedať toľko, že má pre nás veľký význam. Vzdelávanie sa nesmie obmedzovať iba na sudcov, je dobré rozšíriť, bolo by dobré rozšíriť ho na prokurátorov a iné kategórie právnických povolaní, pretože v opačnom prípade by sme nemohli vytvoriť, respektíve ďalej rozšíriť priestor práva a spravodlivosti Európsky parlament uznal význam tejto témy a zdôrazňuje, aké je dôležité, aby táto téma bola prioritnou témou v Európskej únii v ročnom finančnom rámci a v príslušnom nariadení justícia máme zohľadnené uznesenie Európskeho parlamentu o vzdelávaní sudcov, význam ich vzdelávania a formulujeme to ako našu úlohu. Je veľmi dôležité, aby sme prekonali hospodárske prekážky, ktoré máme v jednotlivých členských krajinách. A Teraz e, ku spoločnému právu týkajúcom sa prejav, e, predaja, o tom hovoril kolega e, Bellinger. Áno, sú tu zo, str- zo strany členských štátov mnohé výhrady, pokiaľ ide o obsah a pokiaľ ide o skutočnosť, ako sa touto témou zaoberá ďalej. No pokiaľ ide o právny základ, ktorý uvádza komisia v zmluve. Väčšina členských štátov zastáva názor, že tento právny základ sa neopiera o fakty. Že nevidia e, tú potrebu postupovať podľa článku 114. V prípade, ak iné, ak existujú právne texty na európskej úrovni, ktoré upravujú príslušné témy, no už máme dojem, že tu nedochádza iba ku prekrývaniu, ale predovšetkým vzniká nekompatibilita rôznych právnych textov. A hovorí sa, že v príslušnej tabuľke ktoré, ktorú predložila Európska komisia, dokonca vykázala komisia tú skutočnosť, že tam existujú prekrývania, takže príslušný návrh nie je úplnou legislatívou, čiže sa tu neuzatvárajú iba určité, nelikvidujú určité medzery v právnych textoch, takže momentálne uh, nemáme jednoznačné formulácie, pokiaľ ide o rozšírenie tohto návrhu, pretože isté texty, ktoré doteraz existovali, sa nepremietli v národnom práve. A zase iné texty sú predmetom e, práce ďalej. Ďalej sú tu výhrady, pokiaľ ide o formu textov Navrhuje sa nariadenia, nie smernica, ale nariadenia sa priamo aplikujú. Nie je to kompatibilné s Rímom 1, aplikovateľnom práve aj s inými témami, ktoré sa zaoberajú podobnými témami a teda s inými medzinárodnými zmluvami. Ide tu tiež o to, aby tu bol spôsob ochrany pre e, slabších zmluvných partnerov. Ochrana v, novom, v novom návrhu zaostáva e, za tým, čo je v iných textoch na európskej a národnej úrovni. Takže tým sa znižuje ochrana, pretože nariadenie by malo prednosť. Existujú tu výhrady v súvislosti s inými témami, napríklad e, rozsah použitia a o týchto témach e, sa hovorí aj ďalej. To je dôkazom toho, e, že rada musí preskúmať tento návrh, ako aj prílohu, bude, bude musieť preskúmať dôslednejšie aj národné delegácie by mali formulovať e, svoje stanoviska. Právny nástroj, pokiaľ ide o toto právo, musí zodpovedať požiadavkám jednotného trhu. Už úvodom som povedal, e, že sa intenzívne zaoberáme aktivitami Európskeho parlamentu a veríme v konštruktívnu spoluprácu. A teraz k otázke pána Berlingera, teda k procedurálnym otázkam. Pán Mavro Janis sa zaoberá touto problematikou s veľkou, veľkou pravdo, pravdepodobnosťou budete mať možnosť eh, klásť otázky pánovi Mavro Janisovi a dúfam, že čo skoro prídete na Cyprus a budete môcť o tomto intenzívne rozprávať. Zastávam, eh, teda myslím si, že som zodpovedal na vaše otázky. Ak máte ešte ďalšie otázky, som vám k dispozícii. Ďakujem pekne, pán minister. Želáme predsedníctvu veľa šťastia v najbližších šiestich mesiacoch. Veľa úspechov. Vy ste vyčíslili problémy, ktoré ešte stále existujú. Podľa našich analýz je to tiež tak. No a vidíme, že je dôležité, aby sme sa týmto projektom intenzívne zaoberali. A naozaj by bolo dobré, keby sa rada s príslušnou intenzitou E, problému venovala. Ďakujeme pekne. Teraz idete ďalej do pretože je to tiež vo vašej kompetencii. No a želám vám veľa úspechov. Iste budeme dobre spolupracovať v najbližších týždňoch a mesiacoch. Ďakujem. Okay. Sehr geehrte Damen und Herren. Vážené dámy a páni, Dámy a páni, k ďalšiemu bodu programu menovite bodu 5 je zastupca komisie len na ceste a preto prejdeme k ďalšiemu bodu a preto teda poprosím pani Galo, aby sa viedrila k bodu 6. Je sais plus où est le micro. Ah, ça y est. Áno, už aj som našla. Ďakujem pekne, pani predsednička. Otvorené údaje, open data, to sú všeobecné informácie, ktoré môžu byť e, slobodne používané kýmkoľvek, buď bezplatne, alebo za e, relatívne nízky poplatok. E, tieto informácie verejného sektora sú e, surovinou pre služby a digitálne výrobky predstavujú obrovský potenciál rastu, ktorý ešte stále nie je plne využitý vo viacerých členských krajinách. Smernica 98 eh, z roku 2003 stanovuje eh, minimálny súbor pravidiel, napríklad eh, o transparentnosti a opätovnom používaní týchto údajov. V roku 2011 komisia prijala európsku stratégiu v oblasti otvorenia týchto údajov a má to podporovať e, ekonomiku EÚ do výšky 40 miliard eur ročne. Ktoré sú teraz hlavné zmeny vykonané v tejto smernici z roku 2003, tak ako ich navrhuje Európska komisia v súčasnosti? Návrh komisie zavádza najskôr explicitnú povinnosť pre členské krajiny, tak aby boli opätovne využiteľné e, dokumenty, ktoré sú prístupné verejne. Musí to byť e, sprístupnené čitateľne a prosím som nejakého stroja Teraz celkový obnos ten nemôže prepoj, presahovať e, náklady spojené na e, vytvorenie kópií a šírenie. Takže sa rozširuje rozsah pôsobnosti smernice na kultúrne inštitúcie v prípade všetkých dokumentov, ktoré sú už vo verejnej oblasti, teda nie sú chránené autorskými právami. Mne tu ide o predloženie pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré pomôžu podnikateľom, malým a stredným podnikom v Európe a takisto verejným orgánom vo vytváraní nových služieb a pri vytváraní nových digitálnych aplikácií. Ja teda chcem posilniť konkurencieschopnosť našich ekonomík chcem vytvoriť aj príležitosť pre e, nové pracovné miesta. Samozrejme, treba e, zvyšovať aj účinnosť a fungovanie takýchto e, služieb verejných služieb. Takže nemôže sa stanoviť povinnosť digitalizovať všetkých dokumentov, aj keď samozrejme treba to vykonať v najväčšej možnej miere Naviac e, majú byť sprístupnené tieto dokumenty vo formátoch, ktoré umožnia ich ľahké spracovanie, ľahké spracovanie informácií bez toho, aby sa presne zadefinovala technológia, ktorá má byť použitá. Je dôležité uľahčovať vydávanie voľných licencií, ktoré umožnia zmenu, opätovné šírenie a opätovné použitie takýchto e, verejných informácií. Je to dôležité, pretože ak e, budú príliš prísne podmienky pre verejný e, sektor, tak sa trh nerozvinie. Druhý dôležitý bod výška poplatkov za opätovné využitie týchto údajov. Tu je zjavné, že úrady musia mať získať späť náklady spojené s vyhotovením mm, kópií a šírením, ale poplatky by mali byť jasne zadefinované, transparentne a podľa objektívnych kritérií. Taktiež e, by sa to malo obmedziť na tie okrajové náklady, pretože zopakujem, že ide od vytvorenie nového trhu. Potom návrh komisie e, taktiež počíta s vytvorením nezávislého e, úradu, ktorý by mal špecifické právomoci a e, riešil by spory spojené s opätovným využitím verejných údajov. Ja som ja mám isté výhrady, pokiaľ ide o vytvorenie takéhoto úradu. Neviem vlastne, či to je užitočné, potrebné. Mám pocit, že v každej členskej krajine je už e, úrad a mohol by mať za úlohu aj túto prácu. Samozrejme, tu ide o úspory. A ešte v závere, a na tomto bode mi obzvlášť záleží, treba upresniť, že opätovné využívanie verejných údajov bude v súlade s legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov. Niektoré verejné informácie totižto sa môžu týkať osobných citlivých údajov, ako napríklad zdravia, poisťovne a tak ďalej. Vážený pán predseda, neviem, či liberalizácia e, verejných e, údajov naozaj bude tak e, prínosná, ako si to predstavuje komisia vyjadrené v raste a pracovných miestach, ale v časoch hospodárskej krízy a v časoch, kedy zadlženosť štátov neumožňuje financovať politiky hospodárskeho oživenia. Myslím, že liberalizácia a posilnenie vnútorného trhu by predsa len mohli priniesť isté odpovede na problémy našich spoluobčanov. Takže sa vám chcem poďakovať za pozornosť a ja predložím môj návrh stanoviska v priebehu júla a budeme ho môcť e, prebrať na výbore v priebehu septembra. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, kolegyňa Galo. Zatiaľ sa nik ďalší nehlási o slovo, ale predsa len zástupca komisie. Ďakujem pekne, pán predseda. Som rád, že tu môžem byť na vašom výbore prítomný, že som si mohol vypočuť prvý úvod pravodajkyne k nášmu návrhu, ktorý chce e, zmenu a doplnenia smernice o opakovanom použití informácií verejného sektora. To, čo povedala spravodajkyňa, je naozaj veľmi relevantné. A možno je tu jedna, sú tu jedna, dve oblasti, kde sa náš návrh môže ešte vylepšiť, aby sme sa ubezpečili, že to znenie bude odzrkadlovať tie hlavné myšlienky, aby to bolo absolútne jasné, bez možného nedorozumenia. Napríklad to, čo povedala spravodajkyňa, to, že verejné orgány by nemali byť nútené mm, digitalizovať všetky e, dokumenty, to určite nie je našim zámerom, zámerom komisie, takže to by bolo dobre, keby to bolo jasne povedané. Potom e, nezávislé orgány alebo nezávislý orgán, podľa mňa to má istú užitočnosť ale nie je dôležité vytvoriť úplne nový úrad alebo orgán členskej krajiny by naozaj mohli takúto úlohu, teda zabezpečovanie pravidiel, ktoré vlastne znamenajú uplatňovanie smernice zveriť do rúk už existujúceho orgánu. A nám veľmi záleží, tak ako spravodajkyni, na zaručení toho, aby osobné údaje neboli e, nejako odtajené a aby neboli porušené pravidlá, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov. Teda tieto osobné údaje by nemali byť predmetom opätovného použitia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Maset. Ďakujem pekne, pán pred. Nič k meritu, skôr taká formálna otázka z mojej strany ak dovolíte, pán predseda. E, vážená spravodajkyňa, vy ste ako obvykle pracovali rýchle a hovoríte o konci mesiaca, kedy by ste mohli predložiť e, návrh ale nemohli by sme to mať hneď teraz k dispozícii po dnešnej schôdzi, aj keď je to iba po francúzsky, aby sme mohli E, mať e, dokument k dispozícii. Ako náhle bude k dispozícii, budete ho mať. Pýtam sa, či komisia chce niečo povedať teraz k diplomatickej konferencii v Pekingu. Ale pani Maria Martin Prat, áno, je tu prítomná, takže aj okamžite dostane slovo. You, Ďakujem pekne. Možno, že ste nás očakávali skôr, ale nám bolo povedané, že sa to dostane na program o štvrtej, preto sme tu. Teraz e, dnes sme tu na to, aby sme informovali výbor o záveroch e, z Pekingu. Išlo o diplomatickú konferenciu, ktorá sa tam konala. Skončila sa 23 júna pred dvoma týždňami išlo o novú medzinárodnú dohodu o ochrane hercov. Nadpis e, zmluvy je Pekingská zmluva a zmluva e, pojednáva o ochrane tých, ktorí e, sú hercami v audiovizuálnej eh, oblasti. Eh, väčšinou herci, ale môžu to byť aj muzikanti, ktorí mm, eh, vlastne potom môžu byť opätovne zliadnutí z nejakého audiovizuálneho média. Prečo toto a prečo teraz? Je to už otázka, ktorá sa rieši dlho a je to jedinečný príklad diplomatickej konferencie, ktorá vlastne trvala 12 rokov. Táto diplomatická konferencia začala a e, väčšinu práce skončila v decembri 2000, ale vtedy, aj keď bola dohoda o všetkých článkoch zmluvy, ktoré mali zaručiť práva hercom. Predsa len bola veľká nezhoda pri jednom jedinom článku. Je to článok, ktorý hovorí o prenášaní práv z herca alebo muzikanta na producenta. Takže tí, ktorí poznajú antivizuálny sektor, vedia, že je to veľmi háklivá otázka a sú rôzne názory v rôznych krajinách. V roku 2000 došlo k veľkej konfrontácii medzi USA a EÚ a jej členskými krajinami, pretože USA chceli nanútiť ich špecifický systém, na základe ktorého všetky práva sú automaticky prevedené na e, producenta e, filmu. EÚ e, chcela oveľa flexibilnejší postup, pretože sú rôzne postupy v rôznych členských krajinách, napríklad vo Francúzsku alebo Rakúsku a Taliansku sú veľmi odlišné od toho, čo je v Belgicku, Spojenom kráľovstve, Španielsku. Takže vtedy táto téma naozaj E, zablokovala túto diplomatickú e, konferenciu, ale nikdy tieto rozhovory neboli završené. Táto konferencia ostala otvorená, aj keď sa 10 rokov nič nerobilo. A až koncom minulého roka sa stalo jasné, e, jasným, že by, sa, by sme sa, že by sa zúčastnené strany mohli dohodnúť na tom, že sa nedohodnú. Teda že ostane to pri tom, na čom sa dohodli v roku 2000 a potom je tam článok 12 ohľadne e, prenose práv e, a vlastne sa tu ponecháva úplná flexibilita z mluvných strán, môžu si ponechať doterajší systém prevodu práv Takže USA si zachovajú svoj systém, ale nenanútia ho ostatným zmluvným strava, stranám a v EÚ čl- rôzne členské krajiny taktiež si budú môcť zachovať svoje systémy. Takže toto je flexibilita, ktorá je teraz odzrkadlená v zmluve a opäť e, bolo možné oživiť túto diplomatickú konferenciu konkrétne v Pekingu a bolo to završené. A presne to sa nám podarilo teraz Takže toto je stručný opis e, doterajšieho priebehu. Ide o to, aby e, herci mali aktualizovanú úroveň ochrany, aby ich práva boli e, uznávané aj v internetovom prostredí. To sa už stalo pre producentov fonografov, pre spisovateľov, pre muzikantov konkrétne v roku 96 sa tak stalo. Takže herci boli e, si zabudnutými držiteľmi e, práv. Takže čo to znamená pre úroveň ochrany takýchto hercov a muzikantov v Európe? E, treba povedať, že úroveň ochrany už je dosť vysoká a to, čo je v zmluve, sa vlastne odzrkadluje v súčasných smerniciach z 92. o požičiavaní a potom z roku 2001 o informačnej spoločnosti. Takže hlavná zmena pre hercov je e, v prípade, že sa to bude využívať v iných krajinách a my naozaj exportujeme veľa v audiovizuálnej oblasti. Nehovoríme iba o filmoch, ale aj o televíznych uh, produkciách. Je to zdravý trh, týka sa e, tretich krajín a ak sa e, tretie krajiny stanú zmluvnými stranami e, tejto zmluvy, tak vlastne budú môcť títo herci poberať isté výhody aj v peňažnej podobe. Kedy zmluva nadobudne platnosť, e, musí 30 zmluvných strán ratifikovať túto zmluvu, čo vždy istý čas trvá. Komisia teraz navrhuje začať pristúpiť k podpisu. To je taká formálna stránka, ale potom musí byť Eh, dohoda parlamentu a rady, že sa pristúpi k ratifikácii. No a teraz sme v tomto štádiu. Dúfame, že to začne po lete a dúfame, že budeme mať čas o tom hovoriť s vami jednotlivými členskými krajinami. Nevidíme potrebu nejak meniť eh, súčasnú európsku legislatívu alebo ju nejako doplniť. Eh, sú tu isté body, ktoré nie sú v európskom aky bude tu potrebná istá harmonizácia, hlavne v oblasti práv. Takže je to zmluva, ktorá mm, tu mala byť už pred desiatimi rokmi, aj keď sa to e, deje udialo až teraz. Uvítali to všetci herci na celom svete a aj producenti a združenia, ktoré tieto dve skupiny zastupujú, takže my vás budeme naďalej informovať a sme k dispozícii, ak by ste mali nejaké špecifické otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pýtam sa, či sú nejaké otázky od kolegov, kolegyň. Kolega Maset, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja naozaj značením vítam túto iniciatívu, túto dohodu. Tešia ma aj vysvetlenia komisie. Naozaj je mimoriadne dôležité pôsobiť e, v oblasti e, audiovizuálnej, týka sa to hercov, aj tanečníkov. Dario Fo získal Nobelovú cenu svojho času, ale vtedy ešte bolo e, neslýchané, aby vlastne mohol vstúpiť do literatúry s takýmto ocenením. A keď už budeme mať e, takúto e, zlepšenú situáciu, tak e, bude možné lepšie chrániť umelcov. Áno, ešte tu treba mm, postup v rámci Európskeho parlamentu, tak aby naozaj boli najlepšie chránení herci a umelci, o ktorých ste hovorili. Takže polete predložite. predložíte konkrétnejší harmonogram na schvalovanie na úrovni orgánov EÚ, ale ja by som sa chcel opýtať, e, kedy to podľa vás začne a kedy to podľa vás skončí. Samotné schválenie, koniec ratifikácie, pretože vieme, že to veľmi často je dlhé v EÚ. Kolegyňa Regner, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem e, zastupkyni komisii komisie mám otázky nasledovné. Minulý týždeň sme zamietli v pléne akta dohodu a mňa by naozaj e, zaujímalo, kedy sa príjme táto zmluva, e, ako sa líši táto zmluva od e, dohody akta. A druhá otázka. spravodlivé odmeňovanie, o ktorom ste hovorili. Mohli by ste o tom povedať trošku viac, pretože to naozaj je e, veľmi dôležitá téma, ktorou sa my ako Európsky parlament taktiež chceme zaoberať. A ešte ja provokatívna otázka. E, ozývajú sa niektorí, ktorí vidia, že by táto dohoda mohla ohroziť slobodu internetu. Nech sa páči, komisia, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, za všetky otázky, aj za tú provokatívnu. Ak dovolíte, odpoviem po poradí. Čo sa týka harmonogramu, za normálnych okolností na to, aby nadobudla zmluva účinnosť, potrebujeme 30 ratifikácií a pokiaľ ide o EÚ, tak E, musí ratifikovať e, zmluvu 27 členských krajín, 28 od budúceho roka, aj komisia, pretože ide o oblasť, e, kde dochádza k harmonizácii a EÚ musí ratifikovať tak ako členské krajiny tak ako v minulosti, aj keď teraz to nemusíme robiť, e, budeme čakať až do e, konca ratifikácie vo všetkých 27 členských krajinách. My sme akýmisi depozitárom a potom s týmito všetkými ratifikáciami pôjdeme do Žena, Ženevy. Budeme musieť hovoriť o, o tom s členskými krajinami, aby sme vedeli, ako to asi bude prebiehať v jednotlivých členských krajinách, ale uh, obvykle tak takto prebieha. K tomu harmonogramu e, to bude ťažšia odpoveď. Neviem, či to bude trvať rok, menej alebo viac. E, ratifikácia 27 členskými krajinami plus e, celou EÚ, nie komisiou, ako som to skôr povedala, pardon, je určite niečo, čo bude istý čas trvať. A aký je rozdiel medzi týmito rokovaniami a rokovaniami o akta podľa, podľa nás e, sme v tomto prípade dosiahli veľmi pozitívny výsledok. Sme be, späť e, v, pri multilateralizme v otvorenej oblasti. E, VIPO je agentúrou OSN, ktorí riešia autorské práva Napríklad je tu e, dohovor z Bernu, z Ríma, e, zmluva z 96. a teraz táto zmluva, čo znamená účasť 150 e, krajín a tie boli prítomné v Pekingu, taktiež boli prítomné v Ženeve v roku 2000, taktiež znamená, že boli prítomné medzivládne organizácie a mimovládne organizácie akreditované pred VIPO Takže naozaj rozhovory boli veľmi transparentné. Komisia mala mandát, ktorý bol svojho času schválený, takže je to veľmi odlišný postup ako pri a, akte. No a k tej druhej otázke. Spravodlivá odmena, odmeňovanie umelcov. Samozrejme sme o tejto otázke intenzívne diskutovali. Umelci už majú vysokú úroveň ochrany v členských krajinách EÚ. Vyplýva to z AKI komunitér, ale nie je to tak vo všetkých krajinách a tieto rozhovory určite mm, budú znamenať aj to, že porozmýšľame nad tým, či stačia isté exkluzívne práva, alebo či bude potrebné uznať aj e, práva na odmenu, okrem tých exkluzívnych práv. Takže je to istá príležitosť pre umelcov, ktorí eh, budú mať nejaký audiovizuálny záznam, ktorí budú môcť žiadať výkon svojich práv na celom svete. A ešte kto má k tej vašej otázke, akým spôsobom to bude môcť byť eh, problematické pre slobodu prejavu, a pre samotné fungovanie internetu. Určite vás neprekvapí, keď vám poviem, že podľa nás to dopad nebude mať žiaden. My touto zmluvou vlastne uznávame veľmi zásadné práva, napríklad práva tých umelcov, ktorí uplatňujú svoj talent eh, v rámci filmov, jednoducho, že majú právo na odmenu. Takže nezabúdajme iba o e, veľkých amerických alebo európskych e, hviezdách, hovoríme o mnohých e, tanečníkoch a muzikantoch, bez ktorých by sme určite nemali toľko filmov a tento sektor v Európe je veľmi dôležitý a nás to teší. A ešte jedna vec, aby ste mali taký celkový prehľad eh, o tých krajinách, ktoré mali obzvlášť záujem na tejto zmluve. Eh, samozrejme USA, EÚ, ale aj ďalší, čo by bolo dobre pripomenúť, pretože to svedčí o tom, že je tu veľký záujem eh, v rôznych krajinách, napríklad Brazília, India. To je veľký producent audiovizuálnych diel, alebo Nigéria, Senegal v Afrike. Tak to teda vyzerá. A je veľmi pozitívne, že máme takúto dohodu o e, autorských právach a nesie v sebe názov ešte stále e, rozvíjajúcej sa krajiny. Teraz máme už aj e, dohodu z Pekingu nielen z Bernu a Ženevy. Takže je to prínosné pre všetky krajiny bez ohľadu na stupeň rozvoja. Dúfam, že som tým odpovedala na všetky otázky. Ďakujeme za rozsiahle odpovede na otázky. Veľmi zaujímavý projekt, ktorý e, sa bude ešte riešiť. Teraz e, tu máme správu pána Berlinguera, e, bod číslo 34, administratívne právo. Nech sa páči, máte e, slovo pán Berlinguer k téma správne právo procesné Európskej únie. Ďakujem, pán predseda. Milí kolegovia, už sme o tejto téme diskutovali e, v našom výbore, keď sme prijímali e, pracovný materiál v rámci iniciatívnej správy Celá vec je takým novom pre náš výbor i pre celú Európu. Keďže pre nás je vec dôležitá, vysvetlím prečo. Treba si uvedomiť, že Európa tu e, ide dôležitým smerom, pretože toto procesné správne právo bolo v prvom rade rie, riešené e, na národnej úrovni. Európska únia nie je národným štátom a preto sa musíme vysporiadať e, s výraznými e, rozdielmi v tejto oblasti. Ide tu o stanovenie nariadení alebo teda predpisov, ktoré budú fungovať vo vzťahu občan-štát alebo medzi jednotlivými štátmi, keďže Európa nechce byť e, štátom, je napriek tomu e, zaujímavé si všímať, e, že je tu myšlienka politickej jednoty, ktorá sa môže odzrkadliť v oblasti štruktúry občianských práv v jednotlivých sporných prípadoch. O to tu vlastne ide. nejde len o posilnenie legitimity e, únie v Európe, ide aj o jasnú definíciu očakávaní práv e, európskych občanov, ktorí, ktoré musia byť e, vyjasnené. Niektoré vyjasnené nie sú a potrebujeme ďalšie práva, keď ide o vyjasnenie vzťahov medzi občanmi a administratívy. Práve preto dnes prichádzame s politickým návrhom. Ide tu o zákonodárnu iniciatívu v kompetencii komisie. Na, naša správa z vlastnej iniciatívy sa preto skôr zameriava na e, činnosť Európskej komisie, aby si splnila svoju úlohu, aby predložila návrh nariadenia na tému procesné e, správne právo. Nejde tu len o vedecké dôvody, ide tu aj o výbor o podpredsedu e, e, Európskej komisie pána Ševčoviča, ktorý, ak sa nemýlim, je e, vyzývaný, aby sa k téme vyjadril. Podľa môjho chápania Európska komisia posúdila našu prípravnú prácu, prácu na našom dnešnom e, texte, ako keby to bola činnosť e, celkovo abstraktná. ako keby sme sa zaujímali len o veci abstraktné. Naopak komisia e, e, e, vraj je iba konkrétna. Podľa mňa je toto veľmi zvláštne vysvetlenie. Preto vyzývam Európsku komisiu, aby si, si splnila svoju úlohu prijať alebo podniknúť zákonodárnu iniciatívu. Je celkom jasné, že chceme e, e, upravovať len správne právo v celej Európskej únii, nie v národných štátoch. To vôbec nie je v našej kompetencii. U nás ide o e, procesné právo Európskej únii. Všetko, čo spada do tejto oblasti. Ide o veci principiálne, ide o činnosť Európskej únie a preto ide o jadro právnych e, nariadení. Inými slovami, e, norma de minimis bez špecifik a preto ani, by, ani nemusíme ísť do e, detajlov a preto veci nemusia byť ani rozsiahle. Ide v konečnom dôsledku o referenčný rámec, aby sa e, zostavili určité všeobecné e, princípy dobrých správnych postupov, určité e, procesné pravidlá. Ide o transparentnosť, zodpovednosť, zodpovedné konanie v príslušných, na príslušných inštanciách. Ide o článok 41 a Charty základných práv Charta základných práv patrí e, do rámca zmluvy o Európskej únii a tu, unii, tu ide o európske e, právo e, v dobrej, v dobrej procesnej činnosti. Čiže je to dobrá, dobrá práv, dobrý právny základ. Sú tu princípy pre dobrú e, správnu činnosť, administratívnu činnosť. Ide tu o odkazy na texty a E, rady, e, komisie a súdneho dvora. To je vlastne tá politická filozofia, ktorá je v pozadí môjho návrhu. Nebudem teraz hovoriť o všetkých e, podrobnostiach. Ide o oblasť pôsobnosti textu. textu vzťah medzi sektorálnymi nástrojmi, všeobecnými zásadami a týmto textom. Veci, ktoré sú dôležité pre nariadenie. Ďalej princípy e, správneho práva a tak ďalej. Ďalej ide samozrejme aj o preverenie a korekcie jednotlivých rozhodnutí a tiež formu a verejné informovanie a zverejňovanie textov vo vestníkoch. Ďakujeme pán Berlinger, k tomuto veľmi zložitému komplexu tém. Nemám ďalšie príspevky. Ďakujeme vám za odvedenú prácu. Teraz musíme stanoviť e, lehotu e, na podávanie pozmeňujúcich návrhov. Návrh je 19. september. Ak nemáte námietky, tak je to dohodnuté. A tý, teraz prechádzame na zasadnutie uh, za zatvorenými dverami. Poprosím uh, tých, poprosíme o technikov, aby sme prešli do vysielania, teda aby sme prešli do modelu offline a nepovolaných poprosím, aby opustili sálu. OK. Ja, ja, warten zwei Kein Problem. Ist gut. Ist klar. Ja, müde, sonst wird Urlaubs.